maltského predsedníctva. E, bol som uistený, že otázka e, imigrácie je európskou otázkou, bude sa prednávať spolu s ostatnými. E, prijaté texty boli rozdistribuované, sú k zápisnici nejaké pripomenky, nie tým